a to je vyhlásenie komisie k bezpečnosti nukleárnych zariadení v Bielorusku. Pán komisár, máte slovo. Bienvenido, señor comisario. Tiene usted la palabra. My dear colleagues, honorable members,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 my chceme zabezpečiť, aby toto zariadenie fungovalo len na najvyššej úrovni bezpečnostných noriem. Jadrová bezpečnosť zostáva kľúčovou prioritou komisie, tak ako to potvrdila e, stratégia v rámci e, rámca energetickej únie. Transparentnosť, dôvera, to všetko sú nástroje a ďalšie, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme zabezpečili čo najväčšie normy bezpečnosti v EÚ aj medzinárodne. Je to absolútne ne, nemeniteľné, pokiaľ ide o bezpečnosť jadrových prevádzok v Bielorusku. To je prístup, ktorý sme vždy mali jadrová bezpečnosť, ochrana pred e, žiarením boli vždy e, v jadre našej komunikácie. Od roku 2011 EÚ poskytuje Bielorusku technickú pomoc v rámci našeho nástroja spolupráce v rámci e, jadrovej bezpečnosti s Úradom pre jadrovú bezpečnosť Bieloruska. Vymieňame si osvedčené postupy, napríklad kontroly výberu lokality od odovzdania do prevádzky až po prevádzku. Od roku 2015 Jeden expert EÚ je v Minsku, kde sme posilnili regulátora počas budovania projektu jadrovej elektrárne už od samého začiatku. A cieľom je e, zdieľať naše odborné znalosti a vybudovať národnú kapacitu tak, aby dodržiavali najlepšie e, osvedčené postupy a normy v medzinárodnom meradle. Pomocou tejto technickej pomoci regulačný úrad Bieloruska zlepšil svoje ľudské aj technické spôsobilosti, avšak komisia si myslí, že nezávislosť bieloruského regulátora sa musí ďalej posilňovať a monitorovať. E, myslíme si, že je to potrebné monitorovať ďalší vývoj. Tie, robili sa aj záťažové testy a ako som povedal, otvorenosť a transparentnosť sú rozhodujúce, keď hovoríme o jadrovej bezpečnosti a spolupráca s našimi susedmi otvoreným spôsobom je na osoch ich aj nám. Súčasne sa tým buduje e, dôvera a preto komisia víta že Bielorusko využíva malé služby e, odbornosti rovesníkov na zabezpečenie bezpečnosti. Pokiaľ ide o ostrovec e, a záťažovú skúšku tam, tak chcem ešte predtým povedať dve veci, ktoré sú rozhodujúce preto, aby sme pochopili celkový proces. Poprvé, Takýto test jadrovej bezpečnosti e, sa vykonáva dobrovoľne v tretich krajinách, nečlenských štátoch EÚ. Zo zákonného hľadiska EÚ nemôže zaviazať žiaden členský štát ani tretie krajiny, ktoré sa rozhodnú používať jadrovú energiu, aby prešli takýmito záťažovými skúškami. Je však politický záväzok vykonávať tieto skúšky testy v rámci EÚ a EÚ sa snaží ich rozšíriť aj do zahraničia, keďže Marcová rada vyzvala nielen ku komplexným a transparentným prevádzkam jadrových elektrární, ale súčasne povedala, že treba urobiť takéto skúšky aj v susedných krajinách a odvtedy Komisia presadzuje vykonávanie záťažových skúšok v susedných krajinách a je povzbudzujúce, že Ukrajina už dobrovoľne sa zúčastnila na takejto činnosti a e, momentálne robí tieto testy aj s pomocou EÚ. E po druhé, záťažová skúška je vnútroštátna kompetencia vykonávajú ju prevádzkovateľia a dohliada na to e, Národný regulačný orgán. Až potom, keď posúdenie zaťažovej vnútroštátnej skúšky je dokončené a výsledok je oznámený, tak až potom komisia môže organizovať takéto kontroly e, rovesníkmi e, pomocou našej agentúry pri jadrovú bezpečnosť. V júni 2011 z iniciatívy komisie viacero susedných krajín, vrátanie Bieloruska, e, vyjadrili svoju ochotu zrealizovať takéto skúšky tým, že podpísali deklaráciu o vykonaní záťažových skúšok jadrovej bezpečnosti. Odvtedy vyzývame Bielorusko, aby robilo takéto testy. Experti komisie pardon, komisia očakáva, že v duchu záverov rady z februára 2016, že spolupráca EÚ a Bieloruska sa bude pozitívne rozvíjať aj v tejto oblasti. Čo sú naše ďalšie kroky zo strany komisie? Komisiu informovalo Bielorusko že teraz má právny nástroj, ktorý upravuje odporúčania takejto záťažovej skúšky jadrovej bezpečnosti v súlade s, s odporúčaniami a normami EÚ. Taktiež povedali, že e, budú pokračovať v teste e, prevádzky v Ostroveci a predložia komisii v roku 2016 a 2017 výsledky. Pokiaľ ide o nás, potrebná príprava na e, posúdenie rovesníkmi sa už teraz uskutočnila a je to súčasťou programu našich európskych regulátorov. Spolu s komisiou táto skupina a jej experti zorganizujú takéto posúdenie čo najskôr, hneď ako dostaneme správu, národnú správu, vnútroštátnu správu. Toto je už pozitívny výsledok a komisia by predsa len chcela urýchliť tento proces e, implementácie v Bielorusku a dostať túto správu čo najskôr. Preto naše služby plánujú technickú misiu do Bieloruska v najbližšom období, aby hovorili a prebrali tento pokrok. Na záver by som ešte chcel povedať, že komisia je odhodlaná zvyšovať e, jadrovú bezpečnosť a spomínať ju na všetkých politických úrovniach v Bielorusku. Budeme presadzovať najvyššiu úroveň štandardov v, v Bielorusku spolu s našimi medzinárodnými partnermi. Taktiež chcem povedať, že sme v úzkom kontakte so susednými členskými štátmi, najmä s Litvou, aby sme sledovali vývoj v jadrovej elektrárni Ostrovec. A ubezpečujem Európsky parlament, že vás plne informujeme, aktuálne informujeme o dianí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pán Stiliniajdes. A teraz otváram diskusiu a prvým je pán Mamikins. Vážený pán komisár, milí kolegovia, jadrová elektráreň v Bielorusku je z rokov 80. minulého storočia, ale v dôsledku černobylskej katastrofy e, sa jej spustenie opozdilo. Elektráň mala stať 10 miliónov dolárov. Reaktor, ktorý sa tam používa, je chladený vodou a je to taký istý, aký sa má používať aj v Hajdikidy vo Fínsku. Obavy medzinárodného spoločenstva, najmä Litvy, sú jasné. Bielorusko nikdy nemalo na svojom území jadrovú elektráreň a preto sú obavy, že ju nedokáže riadne prevádzkovať. Preto, aby sme tieto obavy odstránili, Bielorusko má, prevádza, má realizovať všetky potrebné testy v súlade s odporúčaniami e, jadrovej agentúry a má dbať na odporúčania, hlavne ktoré sa týkajú pitnej vody Zrušenie e, sankcií voči Bielorusku znamená, že vzťahy s Bieloruskom sa ďalej rozvíjajú a my dúfame, že sa nájdú aj riešenia pre túto jadrovú elektráreň, pretože nie je žiadna iná cesta ako viacstranná spolupráca medzi zúčastnenými stranami, či už priamo alebo nepriamo s Bieloruskom, Litvou, Ruskou federáciou, pretože Ruská federácia a jej experti sa zúčastňovali aj na budovaní. A takisto by mali byť zapojení do toho všetci ostatní experti E, jadrová energia je veľmi e, priaznivá voči životnému e, prostrediu a preto by sme mali pokračovať v týchto aktivitách. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Fortiga. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že najviac Bielorusi utrpeli v dôsledku katastrofy v Černobyle 25 územia tohto, tejto krajiny e, bolo zamorených a preto Bielorusko uplatňovalo mimoriadne prísnu bezpečnostnú politiku, e, ktorá ktorá sa, sa snažila vyhnúť elek, atomovým elektrárňam a preto podpísala potom v 90. roku aj takéto memorandum. A čo teda spôsobilo zmenu takejto politiky? Sú to geostrategické energetické hry, ktoré sa vykonávajú v rámci eh, európskej hospodárstva a Ruskej federácie. Eh, táto elektráreň je vlastne spoločným, eh, elektráreň v Ostrovci je spoločným projektom rusko-bieloruským s, e, veľkou, s ruskou technológiou a čiastočne financované s čínskymi prostried, e, prostriedkov a je to vlastne len 50 kilometrov od hlavného mesta Litvy. Je táto elektrárne postavená na území, ktoré je seizmicky aktívne a majú byť, sa tam takisto využívať aj e, lokálne vody. Okrem toho Eh, je ponad túto elektráreň tiež eh, vlastne vedie aj eh, letecký koridor, ktorý teda by mal potom zmeniť trasy príslušných letov. Prečo o tomto hovorím? Ale preto hovorím, že Bielorusko ne, všetky tieto argumenty, ktoré ja som spomínala, neboli dostatočne vyjasnené v konaní Bieloruska. Okrem toho, na tomto území bývajú aj Poláci, Poliaci, moji rodáci a oni podobne ako Bielorusi aj ako Litovci protestovali proti výstavbe tejto elektrárne. Ďakujem. Teraz pán Almström Štredičius. With your agreement I will speak in Lithuanian, Mr. Chairman. Ja budem hovoriť po litovsky, pán predseda. Pán predseda, kolegovia. Pred 4 rokmi Lukavičenko e, vyhlásil, že jadrová elektráreň v Ostrovci by mala byť najlacnejšou jadrovou elektrárňou, ktorú vybudovali Rusi alebo ktokoľvek e, vo svete. Koniec citátu. A keď toto počujem, tak som zdesený a myslím, si, že nikto ne, bol ani spokojný s niečím takým, bolo by to aj strašné, ak by to bola aj pravda. A však táto elektrárne sa buduje práve e, na za cenu alebo na úkor e, nákladov na príslušnú alebo potrebnú bezpečnosť, e, nevykonávajú sa dostatočné bezpečnostné zaťažové testy a sú tam, tak, e, je to, tiež, sú tam rôzne faktory, ktoré sú typické pre sovietskú výstavbu. Len 50 kilometrov od Vilniusu prísko pri hranici je nelegálna a ne, nebezpečná výstavba. Dnes sme počuli aj vysvetlenia od komisie, prepačte pán komisie, minister, ale vaše vysvetlenia nie sú adekvátne ani postačujúce. Rozhodnutie postaviť túto elektráreň bolo politickým rozhodnutím Moskvy, aby eh, si ponechali svoju dominantnosť v regióne a my si musíme čo najskôr sa prezobudiť a naozaj tu máme dočinenia s um, diktátorom Lukašenkom, ktorý sa snaží vybudovať jadrový štát a sa akoby nepoučil z Černobylu. A my čo? My sme sa poučili? z tejto, z tejto katastrofy. Chcel by som všetkým pripomenúť, že eh, jadrové katastrofy nepoznajú žiadne hranice. Vážení kolegovia, je tu jedno riešenie a táto nezákonná výstavba sa musí zastaviť a tento projekt v Ostrovci e, sa by, sa mohol, by mohol pokračovať len, keď dojde naozaj k skutočnému kritickému dialogu so všetkými stranami a potrebujeme jasnú reakciu zo strany Európskej únie tak smerom na Minsk, ako aj smerom na Moskvu a musíme použiť všetky naše paky a nechápem, prečo Európska únia by nemohla využiť svoje skúsenosti aj z jadrových rokovaní, ktoré mali s Iránom, keď pri rokovaniach s Bieloruskom vrátane Bezpečnostnej rady OSN. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Maštálka má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Som rád, že môžem vystúpiť takej dôležitej téme, ako je bezpečnosť jadrových elektrární. A to nielen v súvislosti s výstavbou novej jadrovej elektrárne na Bielorusko-Litovskej hranici. Podľa štatistík Svetovej jadrovej asociácie bol k 1. máju tohto roku v prievádzke 441 jadrových reaktorov v 30 štátoch sveta a plánuje sa výstavbe ďalších 173 reaktorov vrátane krajín EÚ. Nedávno sme si pripomenuli smutné výročie tragickej havárie v Černobyle. A pri tejto príležitosti som zorganizoval okrúhly stôl za účasti bieloruských expertov, ale aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti z tejto katastrofy. Podľa ich e, uistenia prebieha výstavba novej elektrárne v súlade so všetkými najmodernejšími normami a aj pod dohľadom mimovládnych organizácií avšak obavy o bezpečnosť budujú jadrové zariadenia, ktoré sa nachádzajú na území starých členských štátov EÚ, ako napríklad v Belgicku. A nemôžem teraz obviniť Ukra- vynechať Ukrajinu, kde sa jadrové zariadenia nachádzajú na hranici bojových línií. Naše názory sú rôzne, avšak musíme naďalej diskutovať o tom, ako čo najviac eliminovať riziko nehôd a zabezpečiť energetickú aj občianskú bezpečnosť. Ďakujem.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 Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste zúčastnili, za, zúhlasili s účasťou takejto dôležitej diskusii. Žiaľ, musím vyjadriť svoju eh, ne, eh, nespokojnosť s tým, že sa komisárovi Kolnietovi nepodarilo zodpovedať túto veľmi dôležitú otázku, ktorá spadá pod jeho kompetenciu, a to je otázka rizik, ktoré súvisia s výstavbou jadrových zariadení blízko EU, eh, hraníc EÚ. Okrem toho, je tu aj pomerne laxný prístup komisie k veľkému problému výstavba novej jadrovej elektrárne v Ostrovci, e, ktorá e, sa vykonáva na báze porušovania rôznych medzinárodných noriem a signály komisie sú veľmi e, slabé, formálne a zavadzajúce už aj prvá odpoveď pána Kalnieteho mne bola, že boli vykonané zaťažové testy v bieloruských e, e, elektrárniach, pričom sa ešte ani nezačali. Okrem ďalej bolo tu ešte aj stanovisko, ktoré vyjadril Andrew Kajtes, e, komisár pre zdravie, ktorý vyjadril, že Bielorusko dodržiava všetky medzinárodné predpisy, ktoré sa týkajú zdravia, pričom správa VHO z roku 2014 E, oznamuje, oznamuje, že Bielorusko porušuje tieto pravidlá. Tak prečo komisia zatvára oči pred e, takýmito faktami? Pochopte naše obavy. Je tu jadrová elektráreň, ktorá sa stavia na území EÚ a Litvy autoritárnym štátom s mocou Ruska a tí nedodržiavajú žiadne medzinárodné pravidlá. A okrem toho vieme, akú majú e, pracovnú kultúru a aký prístup majú k transparentnosti. Ako na, napríklad v apríli bola aj havária, časť e, stavby sa zrútila, ale Minsko, Minsko to zatajil. A aj voľba tejto miesta výstavby bola tiež e, bez akýchkoľvek ohľadov, nepozvali žiadnych e, expertov, odborníkov, ktorí by prišli, vyhodnotili toto miesto. E, ďalej Bielorusko nepos nepripravilo alebo nevykonalo ani posúdenie vplyvu na jaz, rieky, jaz, rieky v Litve a jazera v Litve. Takisto nevykonali ani e, záťažový test, ani napríklad, e, čo by sa stalo v prípade havária lietadla a podobne. E, takže beloruský regulátor jadrovej bezpečnosti nie je vonkoncom nezávislý a táto jadrová bezpečnosť vonkoncom nezávislí od expertov a len od vlády. Preto by som chcel požiadať komisiu, aby pripravila konkrétny akčný plán, ktorý by predložila Európskom parlamentu a tento plán by obsahoval povinnosť Bieloruska dodržiavať všetky medzinárodné normy a všetky normy, ktoré sa týkajú transparentnosti transparentnosti, to by bol jasný odkaz pre Minsk, že táto jadrová elektráreň, ktorá bola postavená ehm, nie v súlade s bezpečnostnými jadrovými princípmi a že táto jadrová elektráreň nie je v Európskej únii žiadaná. Ďakujem pekne, pán Rope. Ehm, je tu pre vás modrá karta, otázka na vás, ktorú chcem, vám položiť pán Arnold. Akceptujete túto otázku? Ďakujem. Yes. Áno, nech sa páči. Pán Arnold. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že toto je téma, ktorá je širšia alebo než pre, prekračuje hranicu EÚ. Vy ste povedali, je to naozaj medzinárodný problém. Vy ste povedali pomerne jasne, že chcete od komisie, alebo čo by mala komisia v tomto prípade urobiť, ale zároveň ste spomenuli aj e, medzinárodnú atomovú e, komisiu a nepovedali ste e, nič konkrétne, čo by ste chceli, aby Medzinárodná organizácia pre jadrovú bezpečnosť mala urobiť. Mohli by ste konkrétnejšie povedať, čo môže ešte robiť IAEA? Ďakujem pekne za vašu otázku, hovorí pán poslanec Rope. Situácia je veľmi zložitá. Predovšetkým miesto výstavby bolo zvolené, ale až potom uvažili, že pozvú odborníkov, ktorí posúdia, že či takéto miesto je vhodné pre výstavbu jadrovej elektrárne. To je politické rozhodnutie. Ďalej fakt, že Bielorusko prislúbilo, že vykoná zaťažové testy, avšak ich nakoniec nevykoná. A komisia je tiež celý čas zavádzaná. Napríklad komisár povedal, že stres testy boli už vykonané. A komisár je mm, tu na to, aby strážil dohody a preto musia požiadať o dodržiavanie bezpečnostných predpisov, pretože nakoniec sa tu, tu dojde ku katastrofe. Ďakujem. Teraz má slovo pán Etheridge. Ďakujem pekne. Medzinárodná eh, agentúra pre jadrovú bezpečnosť eh, v rámci OS, funguje v rámci OSN a toto je jasný prípad, eh, kedy na keď spadá pod EÚ a keď e, e, Bielorusko e, stavia nejaký čas priemyslu, potom je to otázka, ktorá bude spadať pod túto medzinárodnú agentúru v rámci OSN. Samozrejme, že Bielorusko, akákoľvek iná krajina, ktorá chce rozvíjať jadový priemysel, musí byť predmetom existujúcej medzinárodnej kontroly a pred, predpisov. Uh, ja podporujem osobne jadrovú elektriu v Británii a predpokladám, že všetky naše jadrové zariadenia spadajú pod kontrolu IAEA, e podobne ako všetky ostatné. E, sú zvrchované štáty by mali mať možnosť rozvíjať svoje krajiny tak, ako chcú, pokiaľ e, fungujú v akceptovanom medzinárodnom práve. A ak medzinárodné právo, ak sa poruší, tak je to potom otázka pre OSN. OSN už je hladné len, aby mohlo ovplyvňovať veci, ovplyvňovať svoju, vykonávať svoje kompetencie a právomoci. E, dnes, ak organizácia veľmi chce zasahovať do politiky svojich e, susedov, e, tak každý z vás ako jednotlivý štát má podporiť konanie medzinárodnej agentúry a zdržať sa toho, aby niekto vstupoval a zasahoval zasahoval do zvrchovaného rozhodovania samotného nezávislého štátu. A ak tento porušuje pravidla medzinárodné, použite OSN, pretože toto sú dohody, ktoré musia rešpektovať všetky zvrchované štáty. A jednoducho tu EÚ nemá čo uh, konať a konať ako nejaký samostatný subjekt, ako nejaká supermoc, superveľmoc alebo nejaký kvázi superštát. My tu mám, takáto potreba tu nie je. My tu tu máme medzinárodné pravidlá a ak sú porušené v takejto naozaj dôležitej veci, ako je jadrová e, energia, tak naozaj použijeme OSN, použíme existujúce orgány, ktoré tu sú a zabezpečme, aby naši občania boli príslušným spôsobom krajiny bez toho, aby sme umožnili rôzne politické e, manevrovania, aby do tohoto zasahovalo, do tohto procesu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz na slovo pán Lebreton. Ďakujem, pán predseda. Jadrové katastrofy eh, je jedno z najhorších nebezpečenstiev. Černobyl v roku 1986, Fukushima v roku 2011. To musíme brať vážne a preto je legitimné, aby Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie nad bezpečnosťou jadrovej elektrárne v Ostrovci, eh, ktorá sa má spustiť v roku 2018. Je naozaj znepokojivé. Jadrová elektráreň neprešla cez záťažovými testami, ktoré odporúča Európsky parlament v roku 2013. E, Ale tento test je predsa nevyhnutný. E, bol urobený e, vo Fukushime v 145 reaktoroch v EÚ a rozhodnú, Uznesenie z roku 2013 zavedlo istú kultúru v jadrovej energetike. Bielorusko by to malo rešpektovať. Je želateľné, eh, aby eh, táto jadrová elektráreň, ktorá je len 50 eh, kilometrov od hlavného mesta Litvy, bola bezpečná. Bielorusi by sa mali podriadiť a teda zapojiť do spolupráce s medzinárodnými orgánmi. Táto medzinárodná spolupráca by mala pokračovať v rámci Európy národov, ktorú si želám. Legitímne sa znepokojeme nad bezpečnosťou ostrovci, ale e, Únia by to nemala využiť na to, aby zautočila na Bielorusko. Bielorusko je spojencom Ruska, ktoré v roku 2005 e, založilo leteckú základňu a práve Rusko financovalo aj stavbu tejto jadrovej elektrárny v Ostrovci. Takže prosím, aby Únia e, nevyužívala túto záležitosť, aby sa tak ešte viac nezhoršili naše e, vzájomné vzťahy s Ruskom. Ďakujem, pán Korvin Mikke. Ďakujem, pekne, pán predseda ja by som chcel pripomenúť pánovi komisárovi, že sú tu rôzne reaktory, sú reaktore drahšie, lacnejšie, bezpečné nie z, tej, z toho či oného dôvodu. Ja neviem, čo je reaktor najvyššej štandardy či najvyššej normy. Tak pán komisár vie, tak len jeden reaktor má takúto normu, pretože každý ostatný už musí mať nižšiu normu. Takže neviem, čo to znamená, že v tom Bielorúsku by mal byť reaktor najvyšších noriem. E, pokiaľ hovoríme o Bielorusku, som pripomenúť, že my e, vidíme, že Bielorusko je v objati zatiaľ Ruska. Mnohé roky sa e, snažia aj Spojené štáty útočiť na pána Šenka. a my sme ho v podstate do toho dotlačili. Nechce pán Lukašenko byť taký, na takomto mieste, ale my za každým útočíme na Lukošenka a tým pádom ho vlastne tlačíme do tých, do toho, do tých ruských, tej ruskej ochrany alebo ruského náručia. Ďakujem, pán Zoriňo. Ďakujem. My sme si pripomenuli katas, černobylskú katastrofu pred 30 rokmi sa to stalo, takže e, je prirodzené, že sa znepokujeme pre tie veci. Ide o ostrovec a zažili sme to v Černobíle a vo Fukushime išlo o e, teda dve jadrové katastrofy a e, tieto e, katastrofy e, nedodržiavajú, nevedia, čo sú to hranice. E, Všetky štáty sa znepokojujú o bezpečnosť a aj občania, čiže mali by sme v tom veriť, ale zároveň by som chcel pripomenúť, že tento týždeň e, e, sa komisii, komisii nepodarilo čeliť 76 jadrovým elektrárňam, ktoré prekročili už svoj um, životný limit. Je to jasné, pretože e, podľa smernice Euratom e, by bolo potrebné 300 miliárd na to, aby sa zrenovovali tieto elektrárne. A mám pocit, že komisia na to zabudla. E, ja som poslal moju otázku pánovi komisárovi o tom, že jedna elektráreň sa nachádza v Španielsku blízko portugalských hraníc. A Zrejme komisia čaká na e, implementáciu novej smernici. E, zatiaľ e, sa tvári držiteľ licencie, že všetko funguje dobre. Ale ak jadrová elektráreň funguje za, po svojom životnom limite, tak potom komisia čaká a nič nerobí. A to naozaj nie je dobre. Takže chcem vám veriť, chcem vám veriť ohľadom tejto novej elektrárne, ktorá bude postavená ale takisto by som sa chcel presvedčiť o tom, že Európska komisia sa naozaj stará o všetky jadrové elektrárne a nielen o túto. Pán predseda, tu hovoríme o údajne nebezpečnej, nie bezpečnej krajine. Ja by som chcel radšej hovoriť o bezpečnej jadrovej rechtárni. Nemecká eh, vláda sa už rozhodla vo svojom relatívne panickom rozhodnutí zrušiť eh, jadrovú energiu. Eh, jednak sa pani Angela Merkel teší, alebo chce sa vidieť ako zachránkyňa pred jadrovou elektre, energiou, avšak jadrové elektrárne v Nemecku patria medzi najbezpečnejšie vo svete a najpokromnejšie vo svete a práve tieto e, by mali byť uzavreté a e, pritom týchto sa vlastne nikto ani neobáva. A E, všetky krajiny, Američania chcú budovať nové, Británia chce budovať nové, aj dokonca Fínsko, v Belgicku práve e, sa zastavilo, je, sa opäť uvedela, e, uviedla do prevádzky elektráreň, ktorá je typ, rovnakého typu, ako je vo Fukushime, napokon aj v Japonsko opäť pri, zapojila na sieť ďalšiu ďalšiu, no, ďalšiu elektráreň Čína chce pripojiť na sieť ďalších 25 24 či 25 jadrových elektrární, lebo v svete momentálne funguje 453 jadrových elektrární, čo je viac ešte ako pred eh, katastrofou vo Fukushime. Atomová politika v Nemecku nie len nesolidárna voči svojim susedom, avšak tiež vedie k príjmalej e, bezpečnosti aj k vysokej cene pre Nemcov. Mohli by sme uvieť ako príklad Švédsko a opäť by sme mohli zrušiť toto rozhodnutie o zrušení jadrovej energie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Henkel. Máte mm, otázku, modrú kartu od pána Hubnera. Akceptujete? Pán Buchner? Pán Henkel, chcem sa vás spýtať, viete, koľko percent svetovej energie dnes produkujú jadrové elektrárne? Môžete naozaj povedať, že prispievajú k ochrane klímy? Je ich menej ako 3 a druhá otázka, keď hovoríte o bezpečných nemeckých jadrových elektrárniach, čo poviete k prípadu Krümel a Brunsmittel? Ďakujem. Áno, už som povedal, že počet jadrových elektrární vo svete rastie a že napríklad Čína má, 24 nový, má postaviť 24 nových jadrových elektrární a že jadrová elektráreň nevylučuje CO2, to myslím každý vie. A tieto prípady, ktoré spomínate, nesúvisia vôbec s reaktormi. Ja trvám na tom, že nemecké elektrárne sú najbezpečnejšie na svete. Teraz pán Selimovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Bielorusko má dve jadrové elektrárne, ktoré teraz stavia Rusko. Celé zariadenie stavajú ruské firmy a Rusko chce investovať naďalej 1,5 miliardy švedských korún minimálne prvej fáze pre výstavbu týchto zariadení. A to sa všetko deje vo fáze, kedy Bielorusko už aj tak je dostatočne závislé od Ruska. 90 energie dovážajú z Ruska. Takže vlastne Rusko sa snažia prostredníctvo alebo uplatňovať energiu alebo využívať energiu ako zbraň, aby si mohol pod voliť e, ďalšie krajiny. Je tu, je to aj v Litve, Lotyšsku, Kyrgyzstane, Polsku, Gruzinsku a podobne, teda to Bielorusko, takže malo by preto Európska únia tento projekt preskúmať pretože tento projekt bude mať tiež ďalší veľký vplyv aj na ostatné krajiny a tiež to nie je v súlade s cieľom Európskej únie to je zabezpečiť bezpečnosť regionálnych zdrojov. Pani Sanchez. Eh, katastrofa v Černobyle priamo sa dotkla dvoch miliónov Bielorusov a celú planetu. Jadrové a katastrofy nepoznajú hranice. Týka sa to na všetkých, preto je dôležité o tom diskutovať Mám pocit, že my sme sa nepoučili z minulosti. Bielorusko postavilo novú elektráreň, mm, to je dobré, ale e, zaťažové texty sa vôbec nerealizovali. Takže komisia by e, sa mala postarať, aby sme sa vyhli nebezpečenstvám, ktoré sa už vyskytli polovica jadrovej energie v, vo svete sa produkuje v Európe. E, existujú príklady ako napríklad Nemecko a e, tak by mali robiť aj iné krajiny a komisia by mala zatlačiť e, na krajiny, aby robili tak isto. Mali by sme byť dobrým príkladom a mali by sme um, zastaviť, ale teda vyradiť z prevádzky elektrárne, ktoré sú už za ich životnosťou. Ďakujem. Teraz pán Javor. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Počuli sme mnoho dôležitých poznámok, ktoré sa týkajú bieloruskej e, jadrovej elektrárne. Ja by som ale chcel povedať, že za... prečo sa znepokojujeme, keďže ide o stavbu blízko európskych hraníc, tak sa treba o to e, obávať aj toho, čo sa deje vo vnútri EÚ. EU my máme v Maďarsku dve nové, sa majú postaviť v najbližších rokoch dva nové ruské jadrové bloky. Je to presne tá istá technológia ako v Ostroveci, Bielorusku a podobne. Tento členský štát Maďarsko už dokázalo, že chápe e európske právo veľmi pružne v oblasti jadrových projektov. Pokiaľ ide o tento jadrový projekt v Maďarsku, tak Eurátom a dodávateľská agentúra mali jedno veto, lebo Rusko nie je v súlade s tým. Čiže je tu prebiehajúce porušenie, pretože nie je verejné obstarávanie podľa pravidiel verejného obstarávania EÚ. Prebieha hĺbkové šetrenie z dôvodu možnej zakázanej štátnej pomoci tomuto projektu. A potom pilotný projekt bol ukončený, lebo nebol dostatočne transparentný a tento členský štát porušuje predpisy EÚ v oblasti jadrového odpadu. Takže kúpili by ste o E, ojazdené auto od takýchto ľudí a myslíte si, že je to dobré ho spustiť, keď chcú postaviť novú jadrovú ruskú elektráreň v srdci Európy? Pán Javor, máte modrú kartu od pána Jakoviča. E, príjmete ju? Chvala, poštovaný gospodine zastupnič. Ďakujem e, v roku 1996 e, e, Chorvátsko podpísalo dohovor e, o jadrovej energii a hovorím to iba preto, lebo viem, čo sa deje v Maďarsku a viem, že sa tu stavia elektrárne, ktorá používa ruskú technológiu a e, Chorvátsko by malo byť zapojené do tohto rozhodovania, pretože sme susedniaci štát a myslíte si, že EÚ by mala mať nejakú spoločnú politiku, keď hovoríme o jadrovej energie ako o nejaká budúca stratégia? Ďakujem za túto otázku. Ja súhlasím s tým, že potrebujeme silnú spoluprácu medzi členskými štátmi. A čo sa týka tohto projektu, tak 10 členských štátov EÚ sa do, zapojil do tohto procesu, ale myslím si, že členské štáty nevenujú tomu dostatočnú pozornosť. Uh, Nemecko vyjadrilo obavy ohľadom tohto projektu a takisto aj záujem, ale ja by som chcel požiadať členské štáty aj Chorvátsko, aby boli aktívnejšie, čo sa týka tohto projektu a e, viete, e, keď ide o investície od jadrovej energie, to nie je záležitosť jedného štátu. Pán Epitidios, e, ďakujem. Pán predseda, jadrová energia je bezpečným zdrojom energie, ale musia e, tu byť aj isté bezpečnostné opatrenia. A takisto treba dávať e, pozor e, na to, hlavne vtedy, keď sa nachádzajú tieto jadrové zariadenia blízko hraníc EÚ a členských štátov. Um, Ostrovec je príklad také, takéto elektrárne, čiže je to elektrárne, ktorá je pri hraniciach a táto elektrárne by mala byť postavená podľa uh, princípov a pravidel EÚ. A takisto to poukazuje na to, že jadrové elektrárne, ktoré sa budú e, stávať v Albánsku, v Skopie, e, by mali rešpektovať pravidla a podmienky, pretože stále tu je riziko jadrovej katastrofy. Tak ako v Rusku neexistujú tu žiadne transparentné procedúry, ktoré by zabezpečili ozajstnú bezpečnosť. Európska únia musí konať, aby e, Hm, zaručila čo najvyššie normy e, bezpečnosti. Ehm, a to v prípade ostrovca, ako aj v prípade reaktorov, ktoré sa stavajú v krajinách, ktoré som povedal. Pani Ward. Uh, much, Ďakujem, pán predseda. Uh, je mi ľúto, že pán Etrič od, od, odišiel z tejto sály a nezaujíma sa o túto vážnu diskusiu. Čiže ukazuje, že naozaj sa nevyzná v tejto problematike, keď hovorí, že by sme sa mali spoliehať iba na zákony e, medzinárodného práva a OSN, um, pretože vieme, že USA napríklad uh, nepodpi- nesúhlasilo s týmito pravidlami. Čiže uh, kde nás to e, privedie. Takže ja si myslím, že naozaj treba nad tým dbať, aj EU musí na to dbať. A som veľmi rada, že Európsky parlament diskutuje o elektrárni v Ostrovci, pretože Bielorusko by malo realizovať e, záťažové texty, ktoré vyžadujú medzinárodné zmluvy. A malo by upozorniť všetkých e, svojich susedov, že táto elektrárne je bezpečná. A takisto mňa aj pána Edriža. Potom je tu ešte ďalší všeobecný eh, bod. Eh, sú tu eh, možné náklady, ktoré treba odhadnúť, katastrofy týkajúce sa životného prostredia. To všetko je strašné si predstaviť. A ja som to videla na vlastné oči, tých, ktorí prežili e, Fukushimu, ktoré majú zdravotné problémy, a deti trpia závažnými chorobami, zem je kontaminovaná. Ja e, som pracovala s organizáciou, ktorá sleduje jadrovú energiu a e, pracuje aj s Európskym parlamentom. Apelujeme na to, aby sme mali vyššiu jadrovú bezpečnosť e, po katastrofe s Fukushimi. A ja by som chcela zdôrazniť, že e, musíme bojovať ešte za vyššiu transparentnosť v jadrovej energii. spoločnosti, občiansk- organizácie spoloč- občianskej spoločnosti by mali byť aktívnejšie v tomto pole, v poli sú potrebné dotácie na túto činnosť, um, aby tieto organizácie mohli sledovať uh, jadrové elektrárne a potvrdiť, že splňajú tie najvyššie štandardy. Ďakujem. Um, máme čas, um, správame sa disciplinovane uh, a prosím, aby sme rešpektovali uh, rečnícky čas pani Makovej. Ďakujem za slovo. Um, jadrové katastrofy ničia životné prostredie, spôsobujú mnoho ťažkých chorôb a to sme všetci videli po katastrofách v Černobyle a vo Fukushime. Takže našou povinnosťou ako EÚ je to, keď sa e, stavia nejaká jadrová elektrárne bez toho, že by sa e, rešpektovali isté podmienky a pravidla, musíme naozaj byť pozorní e, na bezpečnosť. Ehm, jadrová elektráreň v Ostrovci bola postavená Rus a nachádza sa 40 kilometrov od hlavného mesta Litvy Bielorusko si myslí, že to bude ekonomická pomoc a mm, obmedzí sa tak mm, závislosť Bieloruska od Ruska na energie. Ale to nie je pravda, pretože Bielorusko závisí od Ruska, od plín, dodávok plynu a to na 80 A okrem toho elektrárne stavajú Rusy a financujú Rusy. Um, ehm, náklady predstavujú asi 22 miliard dolárov a Litva veľmi správne obvinila Rusko, Bielorusko, e, povedala, že nemali povolenie na stavu tejto elektrárne a e, správa o životnom prostredí nebola dokončená. E, takisto aj dopad na pitnú vodu nebol odhadnutý, nebol vypracovaný. Takže my sme sa dozvedeli od rôznych zdrojov o tejto um, elektrárni, že sa stavia, ale nedozvedeli sme sa od Bielorusov, že sa stavia. Dozvedeli sme sa, že ide o ruské financovanie, um, ale musíme takisto dávať pozor aj na uh, bezpečnosť našich občanov. Prepašte, vypol som vám uh, mikrofón, ale hovorili ste dlhšie. Ho, teraz má slovo pán Šul. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Pokiaľ ide o Bielorusko, ide o tú politickú otázku legitímnych záujmov dodržiavania konkrétnych noriem, povedzme EPSO, KIVA, dodatočný protokol a tak ďalej. po notifikácii takejto novej stavby jadrovej elektrárne v roku 2009 Rus, e, Bielorusko splnilo formálne všetky požiadavky. Ak by tieto podmienky na mieste neboli splnené, tak aj UN môže do toho zasiahnuť. Pýtam sa však na dnešnej skutočnosti, či vidíte aj túto politickú otázku, lebo doteraz komisia mlčí napriek tomu, že je tu táto otázka Ukrajiny. Tam sa predlží životnosť reaktorov do roku 2030 na čo predstavuje porušenie medzinárodného práva, napriek tomu, že teda ich životnosť je už prekročená. Protokol Kiva je protokol, ktorý ešte 13 členských štátov neratifikovalo a pritom niektoré z týchto krajín majú viac ako 70 reaktorov a plánujú vybudovať ďalšie 4. Teraz pán Buchner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Jadrová elektráreň Ostrovec, ktorá sa buduje v Bielorusku, porušuje viacero medzinárodných zmluv. Napríklad Arhuský dohovor alebo záväzok vykonať záťažovú skúšku. Vy by ste kúpili auto, ktoré nebolo preskúšané, overené. Práve tu chcem spomenúť, že tento typ VVR 1200 neposkytuje tú bezpečnosť, ktorú očakávame, pretože tá dĺžka a priemer e, reaktora sú vo veľmi zlom pomere a tento reaktor sa ťažko kontroluje. To nie je ale jediný problém. Ako sa tu už povedalo, Bielorusko nemá tie finančné zdroje na to, aby E, zvládlo všetky dôsledky prevádzky jadrovej elektrárne, či je to bezpečnosť, technické vybavenie, výmena technického zariadenia, jadrový odpad. Pán komisár, môžete nám zaručiť, že aj tentokrát európsky daňový poplatník bude musieť platiť za to, čo Bielorusko neplní? Ďakujem. Teraz pán Sani. E, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto príležitosť. Pred niekoľkými týždňami, 26. apríla, sme mali 30. výročie katastrofy z Černobylu a Bielorusko bolo jedno, jednou z najväčších obetí tejto katastrofy. Dôsledky vidno do dnešného dňa. Myslím si, že to je dôkaz toho, že ide o európsky problém a cezhraničný problém. Je dôležité, aby sme sa pozerali aj za hranice a aby sme sa všetci zasadili o to, že bezpečnosť jadrových elektrární a tejto konkrétne je zabezpečená. Je to otázka aj bezpečno-politická, pretože Minsk e, závisí od Moskvy. Energetická závislosť a energetická bezpečnosť Bieloruska sa takto snaží dostať do 21. storočia, ale pritom jedna krajina, práve Maďarsko, sa katapultuje naspäť do 20. storočia tou technológiou, ktorú má teraz v tejto druhej jednotke, ktorú ide inštalovať alebo chce inštalovať. Chcem upozorniť komisiu aj parlament na túto skutočnosť, že Bielorusko smeruje do 21. storočia, Maďarsko do 20. v jadrovej elektrárni. A Zdá sa, že aj v Maďarsku sa zanedbáva to, čo sa podporuje, čomu sa poskytuje podpora. Každá nová AKV, každá nová jadrová elektráreň je nová, nová rana našej e, štruktúre, architektúre. My sa predsa snažíme rozširovať obnoviteľné zdroje a jadrová E, energia nie je takouto energiou. Pán predseda, vážení poslanci, toto nie je všeobecná diskusia, toto je veľmi konkrétna diskusia. Nie je tu priestor na to, aby sa tu diskutovalo o európskych energetických štruktúrach aj keď, e, pre, preto, aj keď jadrová bezpeč, bože, či je jadrová energia bezpečná, či nie. Diskusia je predovšetkým o to, že sa tu buduje jadrová elektráreň na bieloruskom území v blízkosti hraníc EÚ, na mieste, ktoré je citlivé tak pre Litvu, ako aj pre Polsko. Ja som trošku prekvapený z vystúpenia pána komisára, ktoré bolo nadmerne technické, ako keby táto otázka bola len jednou z mála investícií, ktorá by mala podliehať čisto technickému posúdeniu. Stojí sa to aj počúci hlasy tých, ktorí vtedy, keď došlo ku katastrofe v Černobyle, žili na tej zlej strane železnej opony, ktorí museli bojovať s komunistickou diktatúrou a vedia, čo je to, nedostatok zohľadu na človeka, na životné prostredie. A práve e, tak pochy- z, opomínanie ekológie tiež za sebou prináša množstvo pochybností, ale tu by som chcel podporiť tie hlasy, ktoré zdôrazňujú ten, ten faktor Ruska, že je to investícia, ktorá je financovaná, organizovaná, budovaná Ruskom e, a to vlastne E, keď Európska únia vykonáva politiku spoločného e, alebo východného partnerstva a ak by sa ak by sa, keďže sa naozaj chceli uchádzať o to, aby sme tu mali mier na celom tomto kontinente, nie je možné nevnímať túto investíciu, že to je vyslovene ruský záujem. Teraz prejdeme k spontánnym vystúpeniam a prvým je pán Ujazdovský. Pán predseda, môžem stručne povedať, že Nezaujíma ma, že odkiaľ Bielorusko získalo prostriedky na atomovú elektráreň, ani ma nezaujíma, že kde a za akú cenu budú predávať túto energiu. Avšak zaujíma ma, že čo sa bude diať s jadravým odpadom, či na to mysleli, či je toto pod príslušnou kontrolou, aká technológia bude napokon použitá a do akej miery to bude bezpečné. A čo ma ešte ďalej zaujíma, je vzťah Litvy k tejto investícii, pretože práve táto krajina krajina je najviac eh, podlieha alebo je predmetom najsilnejšieho rizika v súvislosti s výstavou tejto elektrárne. A chcel by som ešte povedať, že tie prvky, ktoré sa týkajú e, bezpečnosti, tie musia byť uznané za kľúčové ako podmienky a tie, ktoré sa týkajú ekonomiky, to je rozhodnutie Bieloruska ako takého. Dôležité, aby komisia využila všetky možné prostriedky, právne ako aj iné, aby, túto investi- aby táto investícia podliehala príslušnej kontrole. Ďakujem. Ďakujem pekne. Marias. Pán Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Λευκορωσία είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Ďakujem, pán predseda. Bielorusko je jednou z najviac rozvinutejších krajín z bývalých republik, sovietských republik um, politická orientácia tejto krajiny by nemala vytvárať negatívnu klímu a, a to za žiadnou zami- v žiadnej zámienke. Um, vieme, že rizika sú veľké, vieme, čo sa stalo s Černobylom a bieloruská vláda je zodpovedná za stavbu eh, tejto eh, novej elektrárne v Ostrovci. Musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby táto elektrárne zodpovedala technickým špecifikáciám. Ale to isté by sa malo stať v prípade Turecka, ktoré tiež stavia jadrovú eh, elektráreň a to v regióne, kde, kde dochádza k zemetraseniam a takisto aj niektoré staré elektrárne v krajinách EÚ. Hovorme všeobecne o tejto otázke. Kedy o tom budeme hovoriť všeobecne a kedy budeme hovoriť o elektrárniach, elektrárni v Belgicku, ktorá mala byť zavretá v roku 2015. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, bezpečnosť jadrového zariadenia je naozaj veľmi padná otázka v EÚ, ale aj za hranicami EÚ. Nechceme, aby uh, polovica um, elektrární bola v EÚ. No, musíme splňať vysoké požiadavky a nemali by sme minimalizovať rizika. Je to prípad uh, elektrárne uh, v Španielsku, v Almarase, to je pri portugalskej hranici. Uh, mal jeden reaktor by mal byť odstavený. Ide tu o bezpečnosť populácie. Eh, tento proces eh, by nemal zabrániť tomu, aby sme boli dôslední počas odstavky, počas odstavenia eh, elektrární. Ide o kvalifikovanú a mala by to byť kvalifikovaná práca. Mali by sme však mať na mysli aj technologickú efektívnosť mr president of course the situation in with regard to nuclear. ďakujem pán predseda e, situácia v bielorusku sa musí monitorovať na medzinárodnom e, na medzinárodnej úrovni a musíme si overiť či to spĺňa medzinárodné požiadavky e, ja Ehm, som pochopil z tejto diskusii, že existuje všeobecný základ princípov a my sme to spomenuli v tejto diskusii. Ehm, sú isté medzinárodné organizácie, ehm, ktoré my podporujeme a v tomto prípade ide o Medzinárodnú jadrovú agentúru a OSN. Oni zohrávajú významnú úlohu môžeme povedať, že G7, G20, NATO, MMF, Medzinárodný organizácia štandardizácie a ďalšie organizácie, to sú všetko organizácie, ktoré chceme, aby ich pravidla boli dodržiavané. A v Spojenom kráľovstve e, si kladieme otázky ohľadom týchto princípov. Señor Sinadinos. Pán Sinadinos. Elektráreň v Ostrovci eh, je veľmi významná pre energetickú eh, politiku eh, Bieloruska a samotného regiónu. Bielorusko eh, by malo mať možnosti eh, určiť si nejaké eh, energetické alternatívy, pretože závisí od Ruska. Existujú dohody medzi Ruskom a Bieloruskom ohľadom jadrového odpadu a ich stavby tejto elektrárne. Myslím si, že Bielorusko by, mohlo pod, by malo podpisovať dohody bez nejakého zákazu alebo e, z nejakej cenzúry, ale nám spôsobuje starosti to, čo sa deje s bezpečnosťou jadrových elektrární. E, pretože všetko by malo, mali riadiť e, regulátory z Medzinárodnej jadrovej agentúry. Señor komisario, tiene usted la palabra. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, dovolte, aby som vám najprv poďakoval za vaše vystúpenia, ktoré poukazujú na to, ako, čo je dôsledkom chýb, pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť. A Chcel by som sa dotknúť niektorých z takých širších e, tém, ktoré odzneli počas rozpravy. Ale najprv v prípadu Ostrovec. Dovolte, aby som zdôraznil, čo som povedal na začiatku. Komisia naďalej bude využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila čo zabezpečenie čo najvyšších e, medzinárodných noriem v EÚ. A to nie je spochybniteľné a o tom sa nediskutuje. Preto našou prioritou je zabezpečiť e, časné no, implementáciu a vykonanie e, záťažových testov v ostrovci v súlade s európskymi normami. Ako vždy, komisia naďalej bude celý čas informovať tento parlament e, o akomkoľvek pokroku a postupe, ale dovolte, aby som povedal jasne, že mnohé z týchto riešení, ktoré odzneli v tejto rozprave, spočívajú v ukončení energetickej izolácie a dokončiť európsky spoločný vnútorný trh s energiami. Rovnako pre Litvu, ako aj pre ostatné pobalské štáty, to znamená, že musíme naďalej spolupracovať smerom ich plnej integrácie na európsky trh s energiami. Dobrou správou je, že máme pokrok. Nedávno sa spustili prevádzky pre prepojenie elektrických sietí medzi Litvou, Polskom a Fínskom ďaká Nordbalt, teda prepojeniu pobaltských štátov s ostatnými časťami Európy a ich prepojenie do európskych eh, energetických sietí sa zvýšilo z 4% na zhruba 22% v roku 2004. A pokiaľ ide o plyn, prebiehajú práce na pre, výstavbe prepojenia medzi Polskom a Litvou. Volá sa to GPL, To je vlastne prvý, pols, prvý v plyn interkonektor, ktorý prepája dodávky plynu medzi povolackým oblastou a kontinentálnou Európou. A keď to bude dokončené v roku 2019, tak e, od, e, od ukončí tú izoláciu od týchto krajín a ďalej bude diverzifikovať e, zdroje plynu a tiež pomôže aj znižovať, znižiť ceny pre spotrebiteľov. Veľká časť tohto pokroku je práva vďake, vďaka z veľkej časti pre plánu pre prepojenie či pripojenie e, pobaltských krajín, e, ktorého cieľom je pripojiť všetky pobaltské štáty, aby sa zintegrovali do európskych e, e elektrických sietí. Toto je príklad toho, čo môžeme dosiahnuť v rámci energetickej únie. Ale musíme budovať naďalej na tomto pokroku a našim ďalším, našou ďalšou výzvou musí byť zabezpečenie toho, aby synchronizácia e, pobalskťa e, bola ďalej zosynchronizovaná s ostatnou časťou Európy. Naša predstava je energetickej únie je taká, že táto bude postavená na solidarite a dôvere a tá bude hovoriť jedným hlasom voči našim externým partnerom, pričom bude zabezpečovať bezpečnú a trvalo udržateľnú energiu pre občanov Európskej únie. Preto je energetická únia top prioritou komisie a prečo sa sústreďujem aj práve na túto na jej implementáciu. Spolupracujeme intenzívne s Európskym parlamentom, aby sme túto úniu premenili na realitu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme túto rozpravu ukončili a prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to sú e, stručné prezentácie nasledovných e, správ. Prvou správou je správa pani Hojbuch, ktorá sa týka novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a výživu. Dám pani spravodajky